madame la présidente otváram schôdzu vy vy sa hlasíte do každej aj dobre takže označujem našu schôdzu za otvorenú týmto mám jedno oznámenie po dohode politických skupín predkladám